Takže vážené kolegyne a kolegovia, srdečne vás vítam na zasadnutí Výboru pre životné prostredie. Mm, po povede sa vždy schádzame dosť pomaly, takže verím, že ešte kolegovia a kolegyne prídu. Dostali ste program na dnešný deň. Jediná zmena je Stretnutie koordinátorov môže odpadnúť, pretože sme minulý týždeň v Štrásburgu vybavili všetku, takže o, vybavili všetko, takže o 18. nebudeme mať žiadne stretnutie ko koordinátorov. Jazyky máme všetky okrem Estonska a Lotyšska a môžeme tlmočiť aj do malčtiny, pokiaľ, z malčtiny, pardon, pokiaľ by to niekto potreboval v našom výbore. Máme tu e, televíziu z Veľkej Británie, ktorí tu urobia pár obrázkov, um, um, fotografií z našej práce. Potom zajtra príde Europal TV a bude nahrávať naše stretnutie s pánom Buzekom o snahe Európskeho parlamentu o dodržiavanie pravidel pre životné prostredie vo, v jeho budovách v rámci jeho prevádzky. Dobre, takže prejdeme k dvojke, oznámenia predsedajúceho od posledného stretnutia. Mm, máme dobrú prácu komisie, je to atlas o pôdach v jednotlivých členských štátoch, e, takže kto by to, kto by to chcel. Na sekretariate sa do toho môžete pozrieť. Ide to od pôd v Spojenom kráľovstvo, Benelux, Severné Francúzsko, všetko sú to oblasti s vysokou populáciou. A poukazuje tu vlastne na určité obavy, že tu máme istú degradáciu pôdy, teda zhoršenie pôdy a v rámci Európskej únie sú pôdy a trvalou témou na, a sú na programe rokovania aj v tomto výbore. Takže ďalšia téma, ktorá je menej potešiteľná. To je ICAO, Medzinárodná um, organizácia pre leteckú dopravu sa stretáva tento týždeň v Montrealu, Montreali a niektoré, z, e, niektoré spoločnosti letecké mm, v Spojených štátoch, e, štátov e, vzniesli, obžal, vzniesli žalobu na obchod s emisiami mm, Minulý týždeň v Štrasburgu sme k tomu síce v noci mali istú rozprávu, ale dúfam, že Spojené štáty sa tu spolu s Kanadou a s Mexikom mm, nepresadia nejakú, mm, nejaké uznesenie, ktoré by znemožnilo náš obchod s emisiami, pretože my vieme, že toto je pre um, letnú, leteckú dopravu, ako aj pre uh, ďalšie druhy do, dopravy, sú dôležitou oporou pre uh, našu ochranu životného prostredia. Minulý týždeň sme dostali oznámenia z komisie o smernici pre tabak a tabakové výrobky. Mm, nejaké veci sú v pipeline. A tento výbor sa E, vyjadril v niektorých e, a viacerých teda uzneseniach na tému tabak a fajčenie. Myslím si, že by sme si mali presne preštudovať, čo, čím sa tu komisia zaoberá v tom oznámení. V New Yorku okolo mileniového samitu tu boli tiež stretnutia na tému klimatických opatrení a konferencie v Cancúne a takisto aj konferencia o biodiverzite v Nagoya, Nagoji. Ja viem, že náš kolega Arzenis tam bol a možno by nám mohol pár vetami povedať, čo. Pres, o čom presne sa tam hovorilo, aký bol výsledok. Takže nemáme veľa času, ale prosím ťa, povedz nám pár slovami o tej biodiverzite. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bolo to skutočne veľmi, bolo to veľmi zaujímavé podujatie celé 4 dní. V stredu, v stredu a vo štvrtok sme sa venovali biodiverzite. Nož, Hovoril sa o dvoch veciach, o ktorých sme hovorili na, na výbore. Zdá sa, že v Nagoji eh, sa nedospie k dohode, ak eh, sa ne, nedospie k nejakému, nejakým, nejakým pohybom v, v oblasti geneticky modifikovaných organizmov a rovnako sa to týka financovania. To jasne povedali všetci lídry rozvojových krajín a aj Brazílie, ktorá sa na ABS veľmi sústredí. No a zdá sa, že Európska únia je na druhej strane diskusí. My sme, respektíve my blokujeme diskusie, chceme ambicioznejší ABA, protokol, ktorý bude garantovať, že genetický materiál, ktorý používame a ktorý patentujeme, tak dáme práva a výhody z neho budú znášať ľudia na vidieku. No, ďakujem za tento prehľad o konferencii a čo sa týka toho južného konfliktu, tie riešenia sú stále ťažšie pri tejto téme. No uvidíme, aké budú ďalšie rozvoje a vývoje do oktobra. Pokiaľ nemá nikto nič ďalšie, prejdeme k bodu 3. Schválne zápisnice zo schôdze z posledného zasadnutia z júla. Do konca zasadnutia môžete dať do záznamu korektúry, inak sa bude považovať za schválenú. Dobre. Vážené kolegyne a kolegovia, teda prejdeme k hlavnému bodu dnešného popoludnia a preto sa veľmi teším mm, privítať tu pani komisárku Kristalinu Georgievovu, komisárku pre medzinárodnú spoluprácu, spoluprácu humanitárnu pomoc a krízové opatrenia. A práve tento let, posledný bod e, krízové opatrenia spadá do programu nášho do agendy nášho výboru a preto sme poprosili pani komisárku, aby k nám prišla. Mm, v poslednom období sme mali niekoľko skutočne veľkých katastrof v celosvetovom meritku sa mm, počet katastrof a extrémnych mm, prejavov počasia zvyšuje, keď sa aj nezdvojnásobil. Mali sme tu extrémne sucho, extrémne záplavy, Mm, plesné požiary a ďalšie veci, ktoré sú stále extrémnejšie. No a občianky a občania EÚ sa samozrejme, samozrejme kladú otázku, čo sa mm, v rámci EÚ môže urobiť, tak aby sa mm, dostali do hry e, kapacity, ktoré sú možné. My ako kontinent máme množstvo kapacít a v minulých rokoch sme takisto niekoľkonásobne diskutovali o tom, ako vytvoriť určité synergie, určité spoluprá- druh, druhy spolupráce a integráciu napríklad, tak aby sme vyvinuli riešenia, ktoré sú najlepšie tak pre ľudí, ako aj pre prírodu. Pani komisárka nám môže povedať, aký je stav diskusie v tej novej komisie, aké sú jej ciele a zámery. A určite nás bude zaujímať, keď si vypočujeme, ak čaká, legislatíva na nás čaká. Takže srdečne vás vítame, pani komisárka, vo výbore pre životné prostredie a dávame vám slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci, vážené poslankyne. Je to pre mňa veľká česť a privilegium, že môžem dnes vystúpiť na tomto fóre ja som väčšinu svojho profesionálneho života sa zaoberala s otázkami životného prostredia. No a preto myslím, že dokážem vhodne prispieť k diskusiám, ktoré sa vedú na výbore. Účelom dnešnej rozpravy je hovoriť o, o kapacitách Európskej únie v oblasti reakcie na katastrofy a s mojimi úlohami v nadchádzajúcich rokoch. Parlament nás začiatkom roku e, vyzval, aby sme vytvorili mechanizmus včasnej reakcie. No a ja by som chcela predložiť niekoľko návrhov, ktoré budú reagovať na túto výzvu. reagovať na výzvy súčasnosti. Pán predseda, vy ste na začiatku povedali, že počet prírodných katastrof sa zvyšuje. No a svet sa skutočne e, neustále mení od roku 1975. Frekvencia prírodných katastrof narastla 5-násobne. No a svetové hospodárstvo narastlo troj až štvornásobne. To znamená, že prírodné katastrofy uh, sa rozvíjajú rýchlejšie ako hospodárstvo sveta. Nuž, eh, v priemerne počas roku tie čísla sú skutočne mimoriadné. Dnes, dnes 230 miliónov ľudí je postihnutých eh, prírodnými katastrofami. 85 tisíc ľudí pritom príde o život a náklady pre svetové hospodárstvo eh, sú približne 4%, eh, čo je 66-67 miliárd eur. Avšak tento rok nebol priemerným rokom. Môj bývalý profesor štatistiky hovoril, že môžeme strčiť hlavu do chladničky a nohy do rúry a vaša telesná teplota bude priemerná, avšak človek pritom zomrie. No a to je tiež náznakom toho, akým mimoriadným rokom bude, alebo ako mimoriadne vstúpi rok 2010 do histórie. Bolo tu katastrofa na Haiti, 230 ľudí prišlo o život, milión ľudí prišiel o strechu nad hlavou, stovky tisícov boli zranené. 6 dní zúril, zúrila sopka na Islande, bolo zrušené mnoho letov, no a hospodársky a sociálny dopad prekročil hranice nášho kontinentu. Ďalej vybuchla ťažobná väža Deepwater Horizon, zomrelo pritom niekoľko robotníkov, avšak dopad na Mexický záliv eh, sa ešte stále len vyhodnocuje. Ďalej, v Euró- Európu eh, postihli, postihli záplavy, skutočne množstvo krajín eh, sa stalo obeťami záplav počas jedného leta. Ďalej, boli tu obrovské sucha. Dúfajme, že to nebudú, nebudú, nebude mať rozmery prírodnej katastrofy, tak ako v roku 2005. Ďalej v Rusku, v centrálnom Rusku, boli obrovské lesné požiare, ktoré sa ťažko zvládali. A ďalej je tu povodeň v Pakistane. No a musím povedať, že situácia v Pakistane ma veľmi znepokojuje, no pretože rozsah tejto katastrofy skutočne 20 miliónov ľudí je postihnutých, no a s tým sa budeme vyrovnávať ešte mnoho rokov. No a rovnako sa nedá čakať, že tento trend sa v budúcnosti zmení. Nože prečo? Po prvé kvôli klimatickým zmenám, po druhé e, kvôli narastajúcej populácii a koncentrácii ľudí, hlavne v mestských aglomeráciách. Ďalej obrovská diversita a rozsah svetového hospodárstva, e, kvôli čomu sa stávajú katastrofy ako napríklad v Mexickom zálive. No a po štvrté, je tu ešte riziko terorizmu. Takže v tomto kontexte je, myslím, úplne jasné, že nie je prekvapený, prekvapením, že viac ako 90 Európanov čaká od Európskej únie, aby, aby aktivnejšie reagovala na katastrofy. No a na to tiež reagujeme. Na požiadavky našich občanov a potrebu priamo v teréne. Takže čo sa dá robiť? Existujú štyri oblasti, v rámci ktorých koordinačná úloha EÚ môže byť veľmi prínosná. Bez toho, aby sa nejak narúšala potreba spájania zdrojov a zodpovednosti pri reakcii na katastrofy na tej najnižšej úrovni. Inými slovami, primárna zodpovednosť, alebo primárnu zodpovednosť majú národné vlády a miestne samozprávy. Ale samozrejme veľmi dôležitú úlohu zohráva aj Európska únia. Poprvé, keď krajina je postihnutá katastrofou, tak koordinácia e, zdrojov a odbornosti e, prináša obrovský prínos. Bez, tohto, bez tejto koordinácie e, samozrejme čelíme hrozbe neefektívnosti. Ďalej spoločné školenia a výuka založená na skúsenostiach. Po tretie sú veci, ktoré sú najlepšie riešia na komunitárnej úrovni. Či už pretože sú veľmi nákladné, alebo že sa využívajú len zriedka kedy a preto je nezmyslom, aby členské jednotlivé krajiny nadobúdali tieto veci. No a ďalej silná koordinovaná reakcia EÚ, tak na našom území, ako aj v zahraničí, prispieva k pozitívnemu imidžu EÚ. No a samozrejme to tiež dvíha dôveru, alebo zvyšuje dôveru našich občanov. Takže čo navrhujeme? No už musím povedať niečo, čo je potrebné uznať. Totiž, že dnes máme systém reakcií, ktorý funguje pomerne dobre. Keď eh, príde k záplavám eh, v strednej Európe, tak eh, v priebehu niekoľkých hodín dokážeme zmobilizovať niekedy dokonca viac zdrojov, ako žiadajú členské štáty. Teraz v prípade povodní v Pakistani sme sa dokázali skoordinovať vrátane vytvorenia nejakých vzdušných mostov a to Takže pakistanská vláda túto reakciu považuje skutočne za príkladnú. 25 z našich členských štátov konalo na Haiti a to veľmi koordinovane. Takže nezačíname od nuly a môžeme byť na mnohé veci hrdí. Avšak, stále je to tu ale. Ale aj z poučení z minulosti, aj z mernierovej správy, v rámci konzultácií s našimi členskými štátmi a z zo vstupov viac ako stovky aktérov sa nám podarilo identifikovať veľmi špecifické kroky, ktoré zverejníme v oznámeniach v nadchádzajúcich mesiacoch. No a oni v jadre nás zmenia súčasný prístup, a to je ten prístup ad, ad hoc, že sa stane katastrofa a potom nasadzujeme prostriedky. No a to sa zmení na vopred naplánovaný okamžitý, okamžitú reakciu. V našom oznámení navrhneme poprvé plánovanie scenárov. Aké katastrofy môžeme očakávať? Po druhé, eh, zhodnotenie zdrojov, ktoré máme a prostriedkov, ktoré máme k dispozícii a výzva eh, na členské štáty, aby na dobrovoľnom, aby na dobrovoľnom eh, základe určili nejaké zdroje, ktoré budú primárne určené pre nás. Takže ak ja niekomu zavolám, tak nemusím sa triasť, eh, či budú dostupné niektoré zdroje alebo nie, ale budem dopredu približne vedieť, kto poskytne aké zdroje na tú ktorú katastrofu. Po tretie, zaistíme dopravnú infraštruktúru. A to parlament povedal veľmi jasne, eh, že to je absolútne nevyhnutné. Ďalej predpokladáme, užšiu logistickú koordináciu, a to tak, že v tretich krajinách, ako napríklad na Haiti alebo v Pakistane, logistika bude znamenať, že, že, že môžeme sa pripojiť na systém OSN. Takže v EU e e, integrujeme do reakčné kapacity OSN. No a to bude, tieto dojednania budú tvoriť jatro reakčné kapacity EÚ. No a v rámci týchto štyroch oblastí mimo EÚ budeme spolupracovať s Kety Eštenovou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, aby sme prispievali k, ku komplexným, komplexnej reakcii EÚ na veľké katastrofy. No a vo výnimočných udalostiach by to znamenalo tiež, že využijeme vojenské sily na posledný bod, v oznámení zdôrazníme, ako našim občanom ako našich občanov informovať o krokoch, ktoré príjmame. Pretože je jasné, že veľmi často naši občania nevedia presne, či náš prístup a naša reakcia bola účinná a náležitá. Sú tu ďalšie priority, ktoré súvisia s reakciou na katastrofy Poprvé, implementovať odporúčania z nášho oznámenia o pripravenosti a prevencii. No a v tomto kontexte by som chcela zdôrazniť, že veľmi vítame podporu správy Ferreiro, ktorá bola prijatá na septembrovom plenárnom zasadnutí. Samozrejme, na to, aby to fungovalo, Musí to byť horizontálne prepojené so všetkými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii, a to je smernica o záplavách, a, a, smernica o vyhodnocovaní environmentálnych dopadov, ešte jedna príslušná smernica. No a budeme veľmi úzko spolupracovať s členskými štátmi, s komisármi, ktorých práca sa týka reakcií na katastrofy, napríklad komisárka pre klimatické akcie, komisia pre rozvoj a samozrejme Katie Ashton. No a myslím, že keď vás, pred vás pred, predstúpime budúci rok s legislatívnym návrhom na základe tohto oznámenia, tak budete skutočne spokojní s tou serióznosťou, s ktorou sa zaoberáme s touto vecou. A to je silná a účinná, alebo vysoká účinná reakčná kapacita EU. Áno, pani komisárka, ďakujem veľmi pekne za toto veľmi jasné posolstvo pre náš výbor. Predovšetkým, čo sa týka koordinácie kapacít v rámci plánovania Európskej únie. Áno, skutočne vy ste uviedla počet e, tých katastrof, ktoré z, sa udiali v roku 2010 a jednotlivé údaje nám nesľubujú veľké zlepšenie v budúcich rokoch a preto potrebujeme skutočne koordinovať naše reakcie na ne. Takže máme tu kolegyňa a kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. I to na Zelis, nech sa páči. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, ja by som vás chcel pri, privítať na zasadnutí výboru a poďakovať vám za váš, zodpovednosť pri plnení vašich povinností a to tak v Pakistane, ako aj, alebo teda hlavne v Pakistane, čo je teda najväčšia kríza zatiaľ. No a rovnako by som vám chcel zagratulovať k myšlienkám a podnetom, ktoré budú obsahom oznámenia. Ja súhlasím s tými myšlienkami, idú skutočne správnym smerom, avšak rád by som sa zameral na niečo, čo súvisí tiež s myšlienkami. My potrebujeme nejaký prevenčný mechanizmus pre humanitárne krízy. V tom zmysle, že vieme, že niektoré krajiny sú citlivejšie alebo zraniteľnejšie. Samozrejme súvisí to s klimatickými zmenami a bezertifikáciou. Vieme, že e, sú krajiny, ktoré budú v nadchádzajúcich rokoch veľmi trpieť. Možno by ste mohli s nimi začať spolupracovať Viem, viem, že to spadá do portfólia komisára Pibalksa a komisárky Hedegal, Hedegardovej. No a čiže mm, tá myšlienka prevencie humanitárnych kríz je veľmi dôležité, pretože vieme identifikovať, kde je najväčšia pravdepodobnosť vypuknutia humanitárnej krízy. No a súčasne by som chcel privítať vašu, vašu myšlienku, že zalesňovanie by sa mohlo používať, e, použiť na to, aby sa takéto záplavy napríklad v Pakistane neopakovali. No a rovnako by som si rád vypočul nejaké vaše myšlienky k tomu, e, k odolnosti ekosystémov a posilňovaniu ekosystémov na to, aby sme predišli katastrofám. No a na to teda aby sme predchádzali krízom, aby sa takéto neopakovali. Ďakujem pekne. A teraz Edith Estrela. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Aj ja by som sa vám chcela ďakovať za vaše podrobné vývody a za reálny odhad situácie v Európe a celkovo na svete. Takisto súhlasím s tým, čo ste povedali o tom, že katastrofy sa vyskytujú čoraz častejšie a sú čím ďalej tým zničujúcejšie. Veci sa zaoberajú klimatickými zmenami a prognostikujú, že v budúcnosti to bude ešte horšie. Samozrejme, musíme eh, tu pracovať profilakticky. Musíme sa snažiť, musíme reagovať na klimatické zmeny, ale samozrejme musíme tiež agovať, pokiaľ sa nejaké katastrofy prírodne vyskytnú. A ten mechanizmus odozvy, reakcie na krízu je veľmi dôležitý. Toto platí tak pre Európu, ako aj pre humanitárnu pomoc voči tretím štátom hovorili ste o správe Ferrera, ktorý bol v Európskom parlamente schválený minulý týždeň. Mm, v tejto správe sa opätovne uvádzajú návrhy, ktoré boli už mm, schválené v správe, pre ktorú som bola spravodajkňou ja. Veľmi konkrétne sa takisto e, hovorí o tom, aby sa vytvorila um, Európska pozorovateľňa pre tvorbu púšti. Európska komisia bola vyzvaná k tomu, aby, aby um, ne, prezentovala opatrenia, o ktor, e, ktoré chce robiť. Toto všetko bolo prijaté v roku 2006 a teraz minulý týždeň sme sa tomu venovali opätovne a schválili to. Ja by som chcela vedieť, aký je aktuálny stav a čo komisárka a komisia robia s návrhmi, ktoré eh, prednáša a schváli Európsky parlament. Ďakujem. Pani Estrela de Brandy. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa takisto chcel poďakovať pani komisárke za to, ako prispela dnes do diskusie a mene kolegov, tak ako kolegovia, ja by som chcel poukázať na to, aká dôležitá je prevencia. A to predovšetkým, pokiaľ ide o lesy, ako vznikajú katastrofy v lesoch, pretože tie sú zapričinené hlavne biologickými príčinami. A potom mám jednu konkrétnu otázku a tá sa týka niečoho, čo možno nie je vo vašej pracovnom diapazone, ale možno vo vašich sa týka práce vašich kolegov, ide o plány pohľadne Tanzánie, Serengeti. A moja konkrétna otázka by sa týkala toho, už som sa ju raz pýtal, či komisia zamýšľa nejakým spôsobom zasiahnuť, aby prispela nejakej alternatíve, pretože takéto veci existujú. Muselo by to byť ale finančne aj politicky podporené určitým tlakom, aby sa e, vytvorila možno nejaká iná cesta cez toto územie. Mm, ja by som možno tiež sa spýtal ešte jednu, dve otázky a potom tu máme ešte kolegov. A vy ste zodpovedná za humanitárnu pomoc a reakciu na krízy. Čiže to sú také dve e, strany a dva, dva mantinely vašej práce. Teraz ste v našom výbore a práve táto odpoveď alebo reakcie na kríze sa týka nášho výboru. Čiže chcel by som sa spýtať, ako to vlastne spravujete. Sú to dve agentúry, ktoré máte, alebo mm, ako sa venujete týmto dvom problematikám. Potom otázka ešte číslo 2 a povedali ste, že by ste chceli mať k dispozícii určité kapacity, ktoré by boli v rezerve a ktoré by e, boli na úrovni miestnej, vnútroštátnej alebo aj e, celoeurópskej. Ako by ste si to predstavovali, keď napríklad e, požiarníci budú mať k dispozícii stále určité rezervy, tak to môže spôsobiť určité problémy, keď v takomto regióne vôbec bude katastrofa, keď vlastne správa takýchto rezerv e, prináša zo sebou aj určité náklady, čiže ako sa to bude celé riešiť, každý to bude robiť sám za seba. A tretia otázka, ktorú som sa chcel spýtať, tak keď si pozrieme na Lisabonskú zmluvu, ktorú by sme vlastne mali všetci dobre poznať, tak tam sa v článku 214 uvádza, že, že chceme mať uh, určitý európsky Peace Corps, mierové jednotky, mm, sú tu také úvahy, že by sa niečo takéto založilo. Takže poprosím vás teraz odpovedať na tie otázky, ktoré sme počuli. Ak budú ešte nejaké otázky, tak poprosím znovu kolegov. Ešte nejaké otázky, alebo už pýta sa pani komisárka? No, poprosím vás, zodpovedajte otázky, ktoré sme počuli a potom bude druhé kolo. Ďakujem pekne, hovorí pani komisárka. Veľmi dobré otázky, veľmi dobré myšlienky ste tu spomenuli. Začala by som teda s otázkou prevencie. Neexistuje žiadny spôsob, ako sa vysporiadať s rastom frekvencie a intenzity týchto prírodných katastrof, bez toho, že by sme sa sústredili na pripravenosť a prevenciu. Máme množstvo dôkazov a dokumentov, ktoré hovoria o tom, že investície do pripravenosti a prevencie sa vyplatí, skutočne sa to vyplatí. A práve z tohto dôvodu, ak sa zamyslíme na ehm, reakcie na prírodné katastrofy v rámci Európskej únie, tak na to musíme mm, sa pozerať holisticky. Prevencia, pripravenosť a potom odpoveď. Čiže vlastne máme určitý feedback a týmto sa stále zlepšujeme Pakistan bol taký jasný príklad v tomto ohľade, pretože Pakistán je jednou z 30 najviac zraniteľných e, krajín, ktoré majú variabilné podnebie a vlastne táto krajina e, splňa všetky tie kritéria, ktoré som spomenala. Je tam dopad z otázky klímy, je tam veľmi veľký nárast populácie, ľudia sa stiahujú do miest a koncentrujú sa v takýchto veľkých miestach. Keď som bola ja v Pakistane, tak tam boli dediny, ktoré boli celé zničené, ktoré boli zničené týmito vodami a boli tam miesta, kde by jednoducho nemali byť žiadne obydlia. Je to úplne jasné. Ak postavia tieto zničené domy ešte raz, tak ak budú ďalšie povodne, tak znovu sa tieto domy zničia. A bolo úplne jasné a zrejme, že deforestácia zohráva obrovskú úlohu v tomto ohľade. V Pakistáne, ale aj v ostatných krajinách, napríklad Haiti, napríklad deforestácia, vylesňovanie v Haiti zhoršilo kvalitu pôdy a posúvanie alebo posúvanie sa pôdy by bolo oveľa menším, keby tam boli lesy. Čiže to je úplne jasné. Čiže musíme pracovať na prevencii, aby bol ekosystém odolný a to sa týka viacerých krajín, čiže to je jednoducho naša povinnosť. Začali sme už robiť určité kroky týmto smerom možno ešte jedna skutočnosť, ktorá nie je tak dobre známa. Dnes už z nášho humanitárneho rozpočtu míňame e, približne niečo medzi 6 až 8 ak sa pozrieme na posledné údaje. A tie investujeme práve do pripravenosti. A predstavili sme program, ktorý sa volá DIPECO, ktorý je o práve tejto pripravenosti na e, takéto katastrofy. To je jediný spôsob, akým, ako môžeme znížiť tie finančné prostriedky, ktoré investujeme na opravy takýchto katastrof. A vlastne týmto spôsobom by sme chceli aj pokračovať v budúcnosti. E, s môjim kolegom komisárom e, pracujeme práve na tomto s Kony Hedegardom, ktorý je komisár pre klímu. A ide tu o to, ako by sme vlastne mohli zo všetkých stran prispieť na zlepšenie tejto situácie, pretože toto je taká veľká úloha, že sa nám podarí zvládnuť ju iba spoločne. My v rámci Európy a potom Európa s ostatnými partnermi na celom svete. Čiže toto oznámenie, ktoré sme tu mali, to sa bude sústrediť predovšetkým na to, ako reagovať na takéto situácie, ale bude to vlastne integrálna súčasť celkového prístupu a dostane sa to k vám takým spôsobom, že budeme vedieť, aby sme e, pracovali v kontexte tej prípravy, ktorú som už spomínala. Bola tu takisto otázka, ktorá sa sústredila na smernicu o lesoch. To je otázka, ktorú sa ma už spýtali aj na vypočutí ten spôsob, ako vlastne chceme postupovať. Odkedy som už vo svojej funkcii, tak e, vidím, že sa sústredíme na to, aby sme, sa, aby sme vnímali viacero rizík. Pripravujeme určité usmernenia na vyhodnocovanie rizík pre jednotlivé triedy rizík alebo zatriedenia rizík. Toto bude priorita v rámci programu, ktorý chceme pripraviť a a pripravujeme sa aj na spoločnú debatu, ktorá sa týka zelenej knihy, ktorá by mala informovať. Momentálne sa e, uzatvoril, teda v podstate v júli sa skončil, v lete sa skončil konzultačný pripomienkový proces. E, informácie, ktoré sme z toho dostali, na základe tohoto budeme na začiatku roku 2011 už mať určitý postup, ktorý predložíme. A to je vlastne súčasť celého tohto prístupu na krízy. Takže budeme tu mať vyhodnocovanie lesných požiarov, usmernenia, pokiaľ ide o overené praktiky v rámci programu, predovšetkým pokiaľ ide o požiare, a budeme mať takisto aj zváženie, čo sa týka toho, čo je vlastne najlepší spôsob e, vylepšenia legislatívy, ktorú máme, kde sú ešte nedostatky, ktorú by sme mohli zlepšiť na, na začiatku roku 2011. Ale ako som už povedala, konzultácie sa začali. Pokiaľ ide o Tanzániu, bohužiaľ neviem vám povedať odpoveď na túto otázku, pokiaľ ide o súčasný stav, ako, aký poznám. Pokiaľ ide o tú cestu, sú tu určité možnosti, ale nachádza sa táto cesta, alebo ten plán pre cestu práve naprieč lesom a môže to tejto krajine viac poškodiť a celému svetu ako tak, takému. Čiže je tam viac negatív ako pozitív. Videli sme to už viackrát v minulosti. Postaví sa cesta, máme ekonomické aktivity, ktoré začnú, ktoré sa začnú diať práve v tých zalesnených územiach a zasiahnu oveľa hĺbšie do toho lesu, ako v pôvodne bolo predpovedané. A to už sme videli aj v minulosti. Ja si to preskúmam, pozriem sa na to a potom vám poviem presnejšiu odpoveď v priebehu budúcich týždňov alebo tak nejak. Ako vlastne dávame dokopy humanitárnu pomoc? E, no, tak tu ide o taký prípad, ktorý kde vlastne ženich a nevesta sa pôvodne nechceli zobrať, ale donotili ich. Čiže je to taká aranžovaná svadba. Ale ako náhle sa táto svadba udiala, tak zrazu vznikla celkom šťastná rodinka. Takže som dosť prekvapená, ako tento proces integrácie eh, civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v podstate funguje. Očakávala som, že tu bude viac odporu z inštitucionálneho charakteru, ale v podstate realita, ktorá nám ukazuje stav tohto roku, to znamená, e, pomoc, ktorú sme, pomoc, ktorú sme preukázali ľuďom, ktorí potrebovali našu pomoc, priniesli tieto dve, tieto dve, dva konce nejako spolu a pracujú efektívne a účinne. A to samozrejme potom má určitý vplyv aj smerom nahor, aj smerom nadol a týmto sa vlastne spolupráca týchto dvoch e, politík spojila a posilnila. Čiže v Pakistane máme teraz jeden tým, máme humanitárny a civilnú ochranu, ktoré vlastne koordinujú našu pomoc. Čiže v podstate zatiaľ je to celé v poriadku, môžeme s tým byť spokojní, ale musíme zabezpečiť, aby tento proces pokračoval, aby bol založený na základe ohlásenia ktoré navrhneme. A pokiaľ ide o článok 214, ak sa nemýlim, bol to ten článok, áno, tak mm, tam e, sme vlastne začali prípravný proces. Práve tento týždeň, bolo to, je to štvrtok tento týždeň, áno, začítame tam formálny postup ohľadne toho, aký, ako by vlastne celý proces mal vyzerať. Nechceme nechceme premeškať budúci rok, Európsky rok dobrovoľníctva a takisto nechceme predstaviť niečo, čo je iba na poli pripravené. Čiže jeden zo spôsobov, ktoré momentálne zvažujeme, je, že budeme mať pilotnú fázu 2011, budeme mať niečo pilotné a potom to zlepšíme, zväčšíme, rozšírime neskôr. Čiže o čo sa vlastne snažíme, aby sme mali to, čo by prinieslo e, prospech pre komunitu e, dobrovoľníkov a potom aj pre celú Európsku Myslím si, že to je odpoveď na otázky tohto prvého kola. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Moja posledná otázka bola, kto bude platiť za tie kapacity, ktoré sú v tých rezervách. Áno, ďakujem, hovorí pani komisárka. Ospravedlňujem sa. Uh, toto je tá otázka, na ktorú som zavudla, ale teda poviem vám. Momentálne navrhujeme to, aby členské štáty mali e, finančné prostriedky na dobrovoľnej báze, ktoré by dali k dispozícii. Členské štáty by to vlastne financovali a čo by z toho získali? Získali by, to, získali by reciprocitu. Uh, ak budú potrebovať, tak im pomôžu ostatné štáty. Ja som to konzultovala s viacerými členskými štátmi, kde som navštívila ich systém civilnej ochrany a doteraz máme dosť veľký entuziasmus a elán na úrovni jednotlivých členských štátov. Avšak sú tu dva elementy, ktoré nejdu týmto smerom. Jeden z nich je práve doprava. Ak krajiny budú dávať finančné prostriedky dokopy, aby mohli podporovať dopravu, tak budú očakávať, že tam bude určité spolu zdieľanie toho, čo vlastne oni ponúkajú. Či nebudú to platiť samé. A po druhé, ak predložíme určité finančné prostriedky na úrovni komunity, čiže komunitárne prostriedky, tak samozrejme musia byť zaplatené e, zo strany Európskej únie. Ja som, pokiaľ ide o peňažné záležitosti, veľmi konzervatívna. Myslím si, že naši daňoví poplatníci nás očakávajú to najlepšie, aby sme každé euro obrátili dvakrát, aby sme dokázali, že e, každý vynaležený cent na úrovni Európskej únie bude splňať to, čo má. Ale nechcem nechcem zastierať skutočnosť, že sa nám podarí úplne dosiahnuť určitú 100% vyrovnanosť. Budú tu určité finančné prostriedky, ktoré budeme musieť vynaložiť na to, aby sme prepojili národné e, rezervy do spoločnej komunitárnej e, postupu. Ešte zatiaľ nemám nejakú presnú konkrétnu odpoveď. Zatiaľ potrebujeme najprv návrh takejto politiky. Ak nás podporia, tak potom pôjdeme e, na vyhodnocovanie nákladov a čo by to vlastne predstavovalo, pokiaľ ide o prácu a rozsah práce. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Hovorili sme o ECHO. E, pozdravujem teda pán raditeľa ECHO a spolupracovníkov. Máme tu ešte dve miesta vpredu, ale sadli ste si už tam E, bokom, ale tam sa vám iste dobre sedí a dúfam, že e, sme práve, práve sme teda počuli, že pani komisárke sa darí tieto dve zodpovednosti dobre koordinovať, pretože normálne bývajú určité komplikácie, ktoré sú s tým spojené. Áno, čiže ešte tu máme nejaké otázky, takže nech sa páči, počúvame. Ďakujem pekne, pán predsed, ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujeme za Ehm, to, čo ste nám práve povedali ohľadne vášho portfólia, ktoré je skutočne široké, ale vám sa darí prezentovať ho veľmi ucelene a konzistentne. Mám jednu konkrétnu otázku, ktorá sa týka toho, čo ste spomínali, Mexický záliv. Uh, a nakoľko re- odpovede na krízu, reakcie na krízu sú vo vašom portfóliu, tak by som sa spýtal e, to, ako reagujeme my na, v rámci európskeho vodstva. Dúfajme, že takáto katastrofa sa nestane aj u nás, ako sa to stalo e, v Mexickom zálive, ale dúfam, že uznesenie, ktoré príjmeme v našom e, zajtra v našom výbore, tak tam by sme chceli podporiť takú spoločnú reakciu. A do akej miery vy spolupracujete s členskými štátmi práve na takomto postupe alebo prístupe a v rámci analýzy celkového balíka, ktorý bol na úrovni komisie vypracovaný, do akej miery ste študovali, akú kapacitu vlastne má Európa, aby sa vysporiadala s takouto situáciou, keby nastala. Mohli by ste na to odpovedať? Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Zéber, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že politika pre životné prostredie urobila odro, obrovský krok dopredu uh, pomocou cross-complier, pretože um, sme povedali, že môže sa dať vyplatiť plno, dotácia polnospodárov len vtedy, pokiaľ dodržiavajú pravidlá pre ochranu životného prostredia. Môžete nám povedať, samozrejme komisia preveruje v rámci regionálnej aj lokálnej politiky, na čo sa peniaze využívajú, ale keď vy ste hovorili o tom za o záplavách, je pri takýchto katastrofách a my tu máme tiež smernicu o povodniach, tým sme robili prvý krok a my ale čím ďalej pr- prichádzame na to, že ten právny rámec ešte, rámec ešte stále nie je dostatočný, tak aby sme mohli v reálnom čase reagovať na takéto katastrofy. Takže budete robiť v komisii nejaké snahy, eh, aj som sa toho aby sa tieto cross-compliance, tieto reakcia, prípravy, ktoré sa potom financujú z európskych peňazí, aby e, teda boli um, tu možnosti um, to, um, to prehnať aj cez tie peniaze z agrárneho fondu. Druhá otázka Mm, takisto sa mm, objavila taká idea ako um, taká poistka pri poistná ochrana pri záplavách napríklad, e, že sú tu nejaké poistenie, ktoré sú ochotné poistiť takéto veľké katastrofy. Má komisia v umysle urobiť určitý právny rámec, ktorý sa bude zaoberať takýmito špeciálnymi prípadmi a špecializovanými, pretože v budúcnosti s tým budeme mať častejšie dočinenia. Áno, hovorí pán predseda, to posledné bolo v našom uznesení zo septembra a takisto aj v našom uznesení OSP. Takže k týmto otázkam sme vôbec poistení. A čo sa potom, čo pomôže na um, pre, refundáciu týchto škôd, pretože v mnohých prípravoch neexistuje vôbec žiadne dobré poistenie alebo spätné poistenie, takže komisia sa musí tomuto portfóliu takisto venovať poisťovne a celá táto oblasť. No, a tak, aby nemusel toto platiť vždy len daňový poplatník, ale aby tu existovali určité kolektívne systémy. Dobre, takže toto by boli dve dodatočné otázky a pani komisárka, poprosím vás o odpoveď. On the, uh, on the question... no, čo sa týka Mexického zálivu, tak um, od samotného začiatku sme konali správne tým, že všetci komisári, ktorí majú e, kompetencie, ktoré súvisia s Mexickým zálivom, tak všetky sme spojili, alebo ich činnosti, to je e, komisár pre životné prostredie, samozrejme komisár Oettinger má hlavné slovo, čiže bol tam životné prostredie, ja a rybolov. No a môžem k tomu dodať, že skutočne e, sme mali sa uskutočne vynikajúce zasadnutie, zasadnutie so zástupcami súkromného sektoru, kde sme neustupovali. E, komisár Ottinger so vstupom na všetkých veľmi skoro predloží oznámenie o týchto otázkach na hodnotenie, alebo čím zhodnotí e, možnosti, ako posilniť environmentálnu legislatívu e, práve pre túto oblasť, aby sme predišli podobným katastrofám. No a ďalej, či legislatívny návrh rozšíri rozsah súčasnej legislatívy alebo zavede novú legislatívu, no už uvidíme, aké bude, aká bude reakcia na to oznámenie, ktoré zverejníme. No a zatiaľ vám môžem povedať, že, že za rokovanie na komisii aj so zástupcami súkromného sektoru Viem, že my nepochybujeme, že budeme veľmi ambiciozní a nároční, pretože Mexický záliv a niečo podobné sa mohlo stať aj tu. Bo, bohu ďaká sa to nestalo, ale čo robíme, aby sa to nezopakovalo, tak to je samozrejme vec technologického hodnotenia a uvidíte, že čoskoro to preložíme, predložíme. No a ja som pôvodne, je to tiež niekto z môjho kabinetu, kto sa zaoberá týmito vecami, tak ja som pôvodne si nebola istá, ako to pôjde, či súkromný sektor bude mať nejaký apetít, no a samozrejme v, v, v rámci prvých rokovaní si uvedomili, že či už s nimi alebo bez nich sa posilní legislatíva e, v tejto oblasti a potom budú musieť z pragmatických dôvodov spolupracovať. No a e, samozrejme na súkromnom trhu majú rôzne spoločnosti rôzny prístup. Niektoré sú pokrokovejšie alebo ešte ustupujú ako ďalšie. No a skutočne v tejto oblasti budeme musieť teda ešte veľmi intenzívne pracovať. No a čo sa týka smernice o záplavách a financovaní, financovania tak e, ja som trošku sklamaná z toho, ako neefektívne krajiny využívajú dostupné finančné zdroje. No a dúfam, že v lete, alebo toto leto, alebo celý tento rok nás zobudil. My veľmi aktívne pristupujeme ku krajinám, ktoré sú zraniteľné a citlivé a žiadame ich, aby využili všetky dostupné zdroje. No a myslím, že aj členské štáty si uvedomujú túto nevyhnutnosť a potrebu. A ja sa ešte obávam, že najväčšie problémy je schopnosť alebo kapacita absorbovať finančné fondy pre, alebo to, že táto kapacita budovať pre infraštruktúrne projekty prerastie nejakú kapacitu a schopnosť čerpať prostriedky na dlhodobé projekty. No a čiže nie je to len tá vlastná infraštruktúra. Niekedy niečo je dôležitejšie. A totiž, e, aká pôda sa využíva na mm, rozvoj miesta, polnohospodárstvo, ktoré sú chránené územia a tak ďalej. No a z hľadiska pripravenosti na katastrofy tiež sa zameriavame na politiku a inštitucionálnu stránku medzi členskými štátmi. Peniaze sú k dispozícii, no a iste udalosti dnešných dní boli tiež základom tejto politiky uvoľňovania finančných prostriedkov na prevenciu a pomoc pri povodniach. A to sa určite v budúcnosti nebude nejak zásadne meniť. No čo sa týka e, poisťovní, to bola veľmi dobrá pripomienka a potrebe integrovať e, poisťovacie, kon, koncepcie. Áno, kolega hovorili, že, že, že s nimi že toto je nejaká schodná cesta. Aj čo sa týka humanitárnej pomoci, máme 800 miliónov eur až do plus, miliard, plus 1, alebo viac ako 1 miliardu, ako budeme čerpať aj dodatočné prostriedky. No ale teraz, eh, v polovici augusta, eh, sme vyčerpali prostriedky, pretože ten rok bol taký výnimočný a náročný eh, na humanitárnu pomoc. Vytvorenie nejakej, nejakej finančnej spôsobu financovania, ktorá nezávisí len na rozpočte a rezervách, musíme vytvoriť systém financovania, kedy istý diel našich komunitárnych prostriedkov bude investovaný na poistenie tých najkrizovejších oblastí sveta. No a každoročne môžeme vytvoriť nejaký profil a predikovať, že budúci rok to bude veľmi pravdepodobne napríklad Sudan. Ale nemáme tento prístup pri tom, ako využívame, ako sa využíva nejaký podiel nášho rozpočtu na otvorenie finančného priestoru, tak aby náš profil financovania aj odzrkadloval prediktibilitu našich výdavkov. No a dúfam, že to sa nám podarí presadiť v rámci finančných inovácií, ako reagovať na katastrofy. No a vy viete iste lepšie ako a ja, vy ste eh, rozpočtovým orgánom, myslím, že by sme mali minimálne hovoriť o tom, ako vytvoriť eh, finančné plánovanie, ktoré bude zodpovedať tomu profilu. No a v tomto prípade to práve tá nepredvídateľnosť, koľko peňazí kde budeme potrebovať, aby sme mohli pracovať flexibilnejšie. No a samozrejme eh, s poisteniami treba plánovať scenáre. Oni sa tým zaoberajú a my sa od nich v tejto oblasti môžeme skutočne len poučiť. Ďakujem pekne, pani komisárka Georgieva. To bol teda začiatok našej spolupráce, dúfam. Spolupráce s vami, alebo spolupráce nášho výboru s vami. Myslím, že to bola mimoriadne zaujímavá rozprava. My sa tešíme na oznámenie, ktoré predložíte budúci mesiac a na ďalšie možné legislatívne návrhy v tejto oblasti. Je veľmi zaujímavé, že rok 2011 je rokom dobrovoľníckej činnosti, no a nejaký, nejak, nejaký, nejaká možnosť financovania Európskeho dobrovoľníckého zboru bude privítaná, pretože mladí sa veľmi angažujú sú ochotní a Európska únia by to mala využiť. Nuž, my sme si od vás vypočuli, že potrebujete aj vo vašej, aj vy flexibilitu rozpočtu. No a o tom by sme možno sa mali pozhovárať s kolegami z rozpočtového výboru. Ako zaistiť čo najflexibilnejšie reakcie a nie len nejaké bezmocné prizeranie sa, keď je potrebná pomoc. Takže ďakujem pekne za túto rozpravu, no a istotne po zverejnení vášho oznámenia sa ešte uvidíme a možno aj po tom, čo zverejníte legislatívne návrhy. Takže ďakujem pekne, želám veľa úspechov a niekedy sa z dovidenia. Že ja prídem kedykoľvek rada. Thank you. So, dann kommen wir zu Punkt 5 und... Dobre, takže prejdeme k bodu 5 dnešného rokovania. To sú ústne otázky. Pán predloženého poslancami Kriton Arzenis, pani Lepáš, McEwan, Pieti Kajnen, Liotard a Anna Rosbach na tému bitumenové piesky a zmeny vo využívaní pôdy smernice o kvalite palív. Takže by som chcel poprosiť jedného z tých, ktorí položili túto otázku na ústne zodpovedanie, aby uviedli otázku. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Myslím, že táto problematika je výboru poprne známa. Hovorili sme o tom tiež na júnovom zasadnutí výboru podľa súčasného návrhu komisie nie je to žiadna nejaká hodnota pre emisie, emisie a ani pre tieto bitumenové piesky. Tým, že nemáme nejakú určenú hodnotu, tak budeme využívať hodnotu, ktorá je nižšia a tým istým spôsobom podporovať finančne túto aktivitu. No a komisia povedala, že zmenie tú hodnotu, ktorú pôvodne navrhla, pretože Eh, sa obáva komplikácií no, eh, toho, že VTO napadne a eh, tieto hodnoty. No ale podľa VTO a majú byť tie hodnoty stanovené na základe empirických dôkazov. No a my tu máme hodnoty, ktoré sú pripi- pripísané iným fosilným palivám na základe jednej, jednej štúdie. To je veľmi dobre známej. No a Tarsens máme, teda o dechtových pieskoch máme e, viacero štúdií a tá hodnota je približne zodpoveda tej hodnote, ktorú e, navrhovala komisia. Takže máme stabilnejšie a solidnejšie dôkazy o tých hodnotách pre bitumenové piesky. Aj napriek tomu, že tie hodnot, o týchto hodnoty, hodnotách sa hovorí v 12 štúdiách, tá, tá hodnota, ktorú navrhuje komisia, je pomerne nízka. Hovoríme o aktivite, ktorá pravdepodobne stále veľmi veľa prírody ničí, ale zničí pravdepodobne štvrtinu lesov tohto sveta. Hovoríme o lesoch v Kanade, ktoré sú jedným z najdôležitejších lesov na svete. Takže kom- návrh komisie nenavrhuje nejaký koeficient využívania pôdy, nezaoberá sa tým celým cyklom. No a návrh, ktorý by mal nejak prekročiť rámec VTO, bol hybridný prístup, no a je to prístup, ktorý sa už využíva pre biopaliva. No, bohužiaľ, nedávno tu na výbore zástupca komisie nám povedal, že členské štáty takýto návrh nepodporujú. Ja to len tak objasním, že komisia navrhne koeficient, no a ak ropná spoločnosť, ktorá vyrába ropu z nechtových pieskov, nevypúšťa veľa emisí, tak môžu zverejniť dáta, no a potom iná hodnota bude v ich prípade schválená. No a tým je to teda otvorené získavaniu lepších eh, údajov a prispôsobovaniu. No a tak budeme tiež môcť zhromažďovať údaje a máte eh, spolahlivejšie spolahlivejšie prijať ďalšie kroky. Ako povedala komisia, eh, tak sú diskutovať s členskými štátmi o tejto otázky a len čl- 10 členských štátov sa zúčastnilo eh, konzultácií, 5 z nich podporili a 5 z nich eh, nepodporili ten hybridný prístup. Takže sa zdá, že sa o tom zatiaľ dostatočne nehovorilo a v žiadnom prípade nie je jasné, že členské štáty to nechcú, takže my zatiaľ myslíme, že generálne riaditeľstvo pre energetiku podporuje hybridný prístup, no a generálne tieľstvo pre mu to nepodporuje. To je veľmi problematické. No a my budeme tiež čakať na stanovisko generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. Takže otázky sú veľmi jasné. My by sme chceli objasnenie o tom, aký je súčasný stav rokovaní pre hybridný prístup a či to komisia podporuje, či nie, prečo. Dúfam, že tu nezaznie opätovne argument napadnutia zo strany VTO, pretože je to koeficient pre bitumenové piesky, ktoré podporuje 12 štúdií, takže my by sme si radi vypočuli názor komisie o tom, či ten koeficient zmeny využívania pôdy bude súčasťou smernice. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem eh, pánovi Arzenisovi za uvedenie otázky mm, komisie, takže vám pozvali sme sem zástupcov z DG Energy a DG Claim, obidva sú zastúpení, pán Owen a pán Olsen. Kto chce začať? Pán Oln, Ak by ste chceli odpovedať ako prvý. Uh. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Arzenis, za to, že ste nás uviedli uh, do tejto problematiky. Tak detálne ja budem reagovať uh, iným spôsobom. Takže ďakujem, že môžem opätovne vystúpiť na výbore a uh, povedať niečo implementácii o revidovanej smernici. Zatiaľ komisia nenavrhla nejakú zmenu článku 7 a príšernej smernice. Predložila konzultačné dokumenty a mm, uskutočnila konzultácie. Ďalšie rokovania stále prebiehajú. Z dostupných dokumentov je jasné, že komisia detálne posúdila hybridný prístup, no a to vyplýva aj z dokumentu z júla 2009, z konzultácií a rovnako z mnohých eh, obcí, ktoré boli publikované z januára 2010 a z ďalšieho dokumentu, ktorý členské štáty dostali v marci tohto roku. Avšak tento prístup, ako som povedal, sa stále zvažuje a rokuje sa o ňom. Bez ohľadu na záverečnú pozíciu je dôležité, aby náš prístup eh, v vykonávacích eh, opatreniach bol efektívny a to spoluzákonodárcovia uznávajú pretože nechcú duplikovať metódu pre vypočítavanie intenzity záťaže životného prostredia fosílnych palív. Oni žiadajú, aby sa metodológia prijala špecificky pre fosílne paliva. Tak ako to bolo stanovené v príslušnom konzultačnom dokumente, tak akýkoľvek prístup na znižovanie emisí v rámci ťažby prináša so sebou veľmi komplexné problémy. Nož a tieto kroky eh, v rámci celého cyklu produkujú len 15 eh, emisí. No a optimálny prístup bude musieť dať rovnáhy administratívnu záťaž súvisiacu s implementáciou eh, s takou metódou, aby sa čo najviac znížila, znížili emisie CO2. No a komisia stále zvažuje možný prístup. No a z ohľadom na stanoviska členských štátov verejné konzultácie o týchto týchto otázkach. Zatiaľ preboli v 13 krajinách. Boli stanovené dve otázky. 6 členských štátov bolo za stanovenú hodnotu a dva za hybridný prístup. No a pri vypočítavaní skleníkových plynov. Tá hybridná metóda môže tiež byť použitá na vypočítavanie emisí CO2 z fosílnych palív. 8 členských štátov bolo proti a 2 za. V marci 2010 členské štáty predložia príslušný dokument, kde bude 8 možností. Zápisnice z tohto zasadnutia hovoria, že 10 členských štátov bolo za použitie prístupu stanovenej hodnoty s revíznou doložkou. Po tomto zasadnutí ďalšie tri členské štáty sa vyslovili za túto možnosť. Len jeden členský štát bol vyslovene proti takémuto prístupu čo sa týka bitumenových pieskov. Tak komisia ešte nevykonala detailnú analýzu. Hodnota nebola stanovená v príslušnej štúdii Spoločného výskumného centra. Avšak komisia teraz pripravuje aktualizáciu tejto štúdie. Komisia si veľmi dobre uvedomuje, že je množstvo verejne dostupných správ, ktoré poskytujú dodatočné informácie o bitumenových pieskoch. Zatiaľ, čo komisia sa stále venuje detailom návrhov implementačných opatrení, tak by som chcel povedať, že komisárka Hedegardová v liste členom tohto výboru, myslím, že to bolo 14. júla, prijala politický záväzok stanoviť špecifickú hodnotu pre bitumenové piesky čo najrýchlejšie. Rovnako naznačila, že to bude reflektované v implementačných opatreniach, ktoré predložia členské štáty. Komisia chce túto otázku riešiť do konca roku 2011, keď budú výsledky štúdie, ktoré sa budú zaoberať aj bitumenovými pieskami. No a vy ste sa spýtali na emisie Eh, pôdy, ktoré s tým súvisia. Myslím, že eh, na to musíme ešte počkať, pretože sami skúm, ešte vykonávam výskum. No a čo sa týka emisí pre eh, zmene využívania pôdy, tak EPA e z USA stanovila dopad, že môže to byť 0,6 gramu CO2 na joule. To je menej ako 2% pre benzín alebo naftu. No a viete, že ťažba priamo v teréne je ešte menej náročná. No a viete, že to je hlavný, hlavná metóda ťažby. No a my sme teda na záver zvažovali hybridnú metódu, ešte sme nedospeli k záveru, no a isté bitumenové piesky sa veľmi detálne zohľadňujú. Ďakujem. Thank you very much. Uh, Mr. Hudson. you... Ďakujeme pekne, pán Hodson. Chcete sa k tomu tiež vyjadriť? Chcete k tomu niečo povedať? Ak nie, tak potom máme kolegu Basajkuda. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne pán Oven za vaše odpovede. Ďakujeme za vaše odpovede na naše otázky. No chcel by som k tomu povedať, že dôležitý moment je predovšetkým timing, časové naplánovanie. Uvedomujem si odpoveď, ktorú sme počuli od komisárky Hildegardovej. Musí zvýznamňovať predovšetkým politické rozhodnutie, ale otázka je, kedy sa tak rozhodneme. A zatiaľ komisia povedala, že ešte čakajú na to, pokým budeme mať štúdie, hotové. A to by malo byť koncom roka 2011. Ak to bude tak, tak to je už príliš neskoro, pretože na čo ešte musíme myslieť? Musíme myslieť, a to je tiež dosť dôležité, je to práve to, že hovoríme o určitých signáloch. My ako Európa investorom vysielame určité signály a to je teraz to, o čo vlastne ide. Ak viete určité čísla pre budúce roky, pokiaľ ide o investície, pokiaľ ide o investície do dechtových pieskov, je to 370 miliard eur. 379 miliard eur, eur, ktoré budú investované práve do týchto dechtových bitumerových pieskov. Ak Európska komisia nevyšle takýto signál teraz, že e, dáme určitú hodnotu, pokiaľ ide o dechtové piesky, ak nedáme tento signál e, týmto investorom, že môže pokračovať, ak budú musieť čakať, tak povedia, znovu sa to pokúša, e, posúva, tak to sa vlastne asi celé zruší. Čiže musíme sa rozhodnúť o tej hodnote teraz. To je absolútne dôležité. A hovoríte, že sú tu správy, ktoré sú k dispozícii. Ja by som skôr povedal, že to sú vedecké dokumenty. To nie sú správy, ktoré by boli pre ľudí. Sú to vedecké štúdia. To je znovu dôležité, aby tieto e, všetko išlo rovnakým smerom, aby sa povedalo jasne, že dechtové piesky znečistujú oveľa viac ako napríklad nafta alebo benzín. Ak chceme v rámci Európskej únie dosiahnuť tieto emisie skleníkových plynov, tak musíme povedať našim investorom, e, povedať úplne jasne, že investovať do týchto dechtových pieskov je nesprávne. Kryto, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam, že komisia trošku mení svoj názor a namiesto toho hybridného prístupu teraz zvažujú situáciu, predtým to bolo skôr zamiestnuté zo strany členských štátov a vidíme, že sa práve dosa, dostávame k, určitým, k určitej hodnote pre tie detové piesky, čiže podporujem takúto myšlienku, ale chcel som povedať, že pokiaľ ide o ten timing, ak sa budeme, ak budeme zvažovať koniec roku 2011, tak je to skutočne zlý signál, pokiaľ ide o investorov a podporovali by sme vlastne určité aktivity, ktoré a pomáhali, ktoré e, by presunuli vlastne e, túto situáciu, ktorá sa deje v Kanade a do Madagaskaru. E, musíme hľadiť dopredu, musíme túto celú problematiku vnímať veľmi pozorne, ako keby sme vytvárali určitú neistotu medzi investormi, okrem a vlastne mali sme tu pani komisárku Georgievu, ktorá hovorila o tých prírodných katastrofách a videli sme, že e, veľa z tých katastrof súviselo so zmenami, klimatickými zmenami a už nemáme ten luxus, aby sme robili zlé rozhodnutia do budúcnosti. Musíme, musíme stanoviť tú e, hodnotu emisí pre dechtové piesky, aby sme sa mohli odpichnúť smerom dopredu. Well, uh, I think, Owen, if you want to have a floor for... Owen, ak chcete na to reagovať, tak nech sa páči, a počkám. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že a súhlasím s tým, že priemysel uh, si chce naplánovať dlhodobý plán finančný a že by sme mali povedať dopredu, um, ako by to z našej strany vyzeralo do budúcnosti zajtra bude tento výber aj hlasovať, pokiaľ ide o emisie CO2, ale myslím si, že, mali, že už vysielame určitý signál dosť jasný, keď povieme, že do koncom roku 2011, a to nie je až tak ďaleko, že budeme mať hodnotu aj pre tieto dechtové piesky, tak to je dosť jasný signál práve pre priemysel. Dnes hovoríme iba to, že zatiaľ v rámci komisie nemáme určitú hodnotu, ale študujeme to, sledujeme to a budeme mať štúdie, ktoré vlastne túto hodnotu v budúcnosti prinesú. E, ako náhle si to uvedomí priemysel, tak bude to môcť zapracovať do svojho plánu. A e, myslím si, že dnes takúto hodnotu nepotrebujeme. Keď povieme, že to urobíme do 12 mesiacov, tak to jednoducho tak aj urobíme. Myslím si, že to je vlastne určitá odpoveď na tú vašu otázku. Uh, thank you, the debate on this Ďakujem pekne. Predpokladám, že sme uzavreli túto otázku. A ďalšia otázka je od Satu Hasiho a Chris Davisa a týka sa mm, smernice o národných emisných stropoch a obmedzení množstva síry v lodných palivách. Ale nevidím ich tu. Niekto preberie tieto ich otázky, povie to? Áno. Áno, už hovorí rečník, ja som to slúbil, že to spravím, ale otázky sú už dosť jasné. Možno si ušetrím čas v rámci otázky, aby som potom mohol lepšie odpovedať. Ale pokiaľ ide o tie otázky, nakoľko tu teraz nie sú, Myslím si, že tie otázky sú dosť jasné. A v médiách sa tomu venovalo dosť veľa pozornosti. Zdá sa, že Európska komisia plánuje nerevidovať e, tieto stropy, pokiaľ ide o politiku ovzdušia, čiže hlavnou otázkou zostáva, že čo je na tom pravdy, pokiaľ ide o tie informácie zo strany médií. I skutočne chce túto revíziu komisia posunúť, odložiť znovu, to je hlavná otázka a vlastne si uvedomím, e, ušetrím čas a budem odpovedať neskôr. Pani Solina Blanko, nech sa páči. Yeah. Thank you very much, Mr. Chairman, and um, Ďakujem pekne, ja by som sa chcela poďakovať steným eh, kolegom za ich otázky, hoci to nie sú, že to nemôže byť. Chcem eh, v mene komisie výboru istiť o tom, že komisia si uvedomuje o uvedomuje eh, štandardy, pokiaľ ide o ovzdušie, že Berieme do súvisu samozrejme okyslovanie aj prízemný ozon. Uvedomujem si, že že tieto znečistenia zapričinujú veľa úmrtí, až 500 tisíc ľudí predčasne zomiera. A pokiaľ ide o okyslovanie a prízemný ozón, to všetko súvisí. Dovolte mi, aby som bola úplne jasná. Komisia dostáva svojim záväzkom, zapracúvava politiky o ovzduši a posilňuje ich tam, kde to je potrebné, aby ochraňovala životné prostredie a ľudské zdravie. Bude takto pokračovať aj v budúcnosti a bude zacielovať svoje akcie na, na rôznych frontoch. Revízia týchto národných stropov v rámci smernice bola skutočne odložená od pôvodného dátumu roku 2007 a to preto, aby sme umožnili prijatie balíka o klíme a životnom prostredí, kde sa očakáva, že tento prinesie rovnaké plusy, pokiaľ ide o čistotu ovzdušiu. Medzičasom sme zaznamenali dobrý pokrok, predovšetkým pokiaľ ide o celkovú Európsku úniu. E, emis, bola docielená e, redukcia e, emisí a to sme vlastne dosiahli do roku 2000, v rámci roku 2010, čiže to je dobrá dobrá správa. Očakávam, že výsledky budú dobre, pokiaľ ide napríklad o volatilné elementy, tak tam splňame ten limit. A to sa týka predovšetkým NOx, kde skutočne sme 10 od našeho cieľu. Ale celú situáciu musíme monitorovať od krajiny ku krajine. Niektoré členské štáty, ktoré stanovili tieto stropy a to sa netýka NOx. Komisia mm, kladie veľký dôraz na túto aktivitu a skutočne potrebujeme revíziu. A keď hovorím, že komisia, tak nemyslím komisiu a komisára pána Potočníka, ale myslím komisiu ako je celok. Musíme si uvedomiť, že celé kolegium bude mať v budúcich týždňoch e, debatu alebo rozpravu, pokiaľ ide o revíziu tejto smernice a o ohľadne jej načasovania. Dúfam, že to pochopíte, pretože že za týchto skutočností vám nemôžem dať nejakú definitívnu odpoveď, pokiaľ ide o timing, ale budeme to poznať veľmi skoro, keď sa skončí táto rozpráva v rámci kolegia, ktorá sa bude konať v budúcich týždňoch chcela by som povedať, že revízia tejto smernice, a o tom nemusíme pochybovať, vieme, že táto revízia neprinesie taký výsledok, aby to bolo v súlade s tým, čo potrebujeme, čo potrebujeme splniť, kam sa potrebujeme dostať, aké máme záväzky, pokiaľ ide o mm, environmentálny program číslo 60. E, nemôžeme vnímať túto smernicu ako e, osam, mm, ojednoteľu, potrebujeme ju vnímať v kontexte. Komisia sa snaží zabezpečiť podporu a akcie, ktoré by prospeli v tomto zmysle. Napríklad 20 členských štátov majú určité zóny ovzdušia, ktoré, sú, ktoré prevyšujú očakávané hodnoty a bohužiaľ táto, toto číslo sa pravdepodobne rozšíri, pokiaľ ide o mm, NO2. Komisia podporuje Eh, aktivity, ktoré sa týkajú aktivít, ktoré by mali zlepšiť situáciu. Podobne, pán predsedajúci, budú aj eh, započaté konania, ktoré eh, budú, ktoré budú v spolupráci samozrejme s členskými štátmi, aby sme dosiahli tie naše stanovené ciele. Na základe týchto informácií komisia zatiaľ vybrala e, také stanovisko, aby sa sústredila predovšetkým na tie opatrenia, ktoré by pomohli e, k redukcii emisí. Napríklad e, Momentálne sa nám podarilo e, dosiahnuť dohodu o posilnení e, smernice o, em- o priemyselných emisiách, ktoré sa očakávali. Teraz sa dostávam už k druhej téme vašej otázky, pán predsedajúci. Komisia na konci roka by mala prispať, prijať aj návrh, aby sme sa v rámci aby, sme, aby sa nám podarilo znížiť obsah síry v lodných palivách správy, ktoré súvisia s dohodou z IMO, eh, a, o ktorých vlastne budeme hovoriť. Komisia ich chce zobrať do úvahy. A tu hovorím predovšetkým o síre a chceme znížiť to množstvo síry až do stropu 90 Do 75 by sme chceli znížiť iné látky prítomné v lodných palivách. Legislatívny návrh, eh, aby sme zapracovali dohodu, ktorú sme urobili z IEMO, vlastne sa nám podarí urobiť koncom roka. Bude to sprevádzané správou, ktorá sa týka implementácie eh, súčasnej eh, platnej smernice o emisných stropoch. Týmto vlastne podporujeme aj dohodu členských štátov z IMO, aby sme e, znížili hodnoty síry v lodných palivách a predovšetkým pre oblasti ako Baltské more, no, Severné more. Ale komisia nie je súčasťou IMO, komisia nemôže konať ďalej, môže iba odporúčať e, členským štátom, ktoré sú súčasťou IMO, aby podporili uh, takéto uh, zníženie uh, prítomnosti alebo množstva síry v lodných palivách. Očakávame, že ďalšími pozmeňovacími návrhami zahrneme nové SIKAS a NIKAS a týmto vlastne splníme celkový, e, e, celkový cieľ politiky, ktoré sa týka čistoty ovzdušia. Dúfam, že sa mi podarilo zodpovedať na vaše otázky a čakám na ďalšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nemáme tu kolegov, ktorí by si boli radi vypočuli vaši odpoveď, ale možno môžeme pokračovať. I'll just give you some time, Kristen. Uh, <laughs> Dám ti teraz trochu času, Kristen. Ďakujem pekne komisii, hovorí pán predsedajúci, a ďakujeme za to, že ste vlastne odstranili určité nejednoznačti, pretože práve to napätie, ktoré vytvárajú médiá okolo um, celej tejto situácie, tak tieto otázky prichádzajú a uh, mali sme taký pocit, že už nebude revízia tejto smernice a vieme, že pán komisár nebol celkom rád uh, ohľadne um, toho znižovania tých strojov, čo sme počuli. Vieme, že komisia nie je e, súčasťou tejto dohody, ale ak dáte tento signál členským štátom, tak to je vlastne signál pre nich, či majú implementovať, zapracovať tieto prísnejšie stropy. A myslím si, že v tomto duchu je treba očakávať, že pán komisár jasne povie členským štátom, že obmedzenie množstva síry v lodných palivách je dôležité, že sa to musí e, implementovať na vnútroštátnej úrovni v rámci dohody s IMO. A pokiaľ ide o revíziu smernice, je dobré, že sme počuli, že sa o tom bude hovoriť aj v kontexte celej komisie, ale to, čo by som chcel povedať, že je veľmi dôležité, aby sme túto revíziu mali, pretože bez nej sa nám nebude dariť pripraviť určité stropy, konkrétne stropy. A to je takisto dôležitý argument pre celú komisiu, pretože doteraz nemáme legislatívu, ktorú by sme, o ktorú by sme sa mohli opierať a už ubehlo veľa rokov a v tomto zmysle vlastne revízia takejto smernice je dôležitá a očakáva sa. Myslím si, že to by sme mali povedať, aby sme si to uvedomili. A preto aj vítam, že tu je momentálne diskusia v rámci komisie, ktorá sa točí aj okolo týchto otázok a dúfam, že v parlamente na konci tohto roku budeme vidieť dobrú revíziu týchto stropov, emisných stropov. Ďakujem. Ďakujem. Pán Šliter hovorí. Chcete sa k tomu ešte vyjadriť? Áno, hovorí rečník. Pravdepodobne to je otázka, ktorá sa týka pána komisára alebo komisie a nie e, mňa, ale ja si uvedomujem, že keď hovoríme o smernici o národných emisných stropoch, boli sme úplne jasní, v tom, boli sme si jasní v tom, že e, sa týmto dá ušetriť ľudské zdravie aj ľudské životy a sú z toho aj určité ekonomické benefity. Bude menš, menej bude postihnuté obilie a tak ďalej a tak ďalej, čiže príroda. E, určitý moment, e, ktorý podporoval životné prostredie, ako keby vymizol z komisie odporúčania, ktoré dáva, tie sú signifikantné, ale cítiť tam predovšetkým, eh, predovšetkým benefity pre výrob, pri výrobnú sféru. Dalo by sa povedať, že stratila tento elán komisia kvôli členským štátom, ktoré nesplňajú tieto ciele. Do akej miery je to vlastne otázka život, benefitov pre životné prostredie a do akej miery je to politik, otázka politiky, že členské štáty jednoducho nechcú podporiť. Dostaneme sa takto vôbec dopredu. Nemali by sme byť ambicioznejší. Well, yes, of course, you will have the floor again. Áno, budete mať ešte príležitosť vyjadriť sa, nech sa páči. Ďakujem, už hovorí rečnička. Uh, ja znovu by som chcela oddeliť tieto dve časti otázky. Myslím si, že pokiaľ ide o obsah síry v palivách, mohla, chcela by som zopakovať ešte raz, že pokiaľ ide o obsah síry v palivách, návrh, aby sa preniesol eh, preniesli hodnoty z IMO, to sa nám podarí na konci roka, to sa jednoducho zapracuje. A druhá otázka, v rámci obsahu a obmedzení množstva sírie podpísanie Sika a Nika. A na to potrebuje komisia konať a musí mať podporu členských štátov, pretože to sú vlastne členské štáty, ktoré musia navrhnúť IMO, že takúto, takéto konanie podporujú. Ale nové štandardy v palivách budú transponované na konci roka. Čiže toto je vlastne odpoveď na vašu otázku. A pokiaľ ide o inú časť otázky, ktorá sa týka ďalšieho problému, neviem, či pán poslanec mal skutočne, mal príležitosť vypočuť si celú moju odpoveď. Komisia skutočne zaujala to isté stanovisko a konáme e, proti prevyšovaniu týchto emisných stropov v jednotlivých členských štátov. Nakoľko sa táto revízia smernice odložila, um, chceli sme tým dosiahnuť to, aby sme umožnili, aby ten energetický balíček a klimatický balíček mohol dostať svojmu potenciálu, aby sa tá situácia zlepšila aj v kontexte tohto textu. A potom, by sme, e, potom budeme e, analyzovať situáciu a technické elementy. A komisár Potočník v rámci kolegia hovorí so svojimi kolegami o najlepšom možnom timingu, ktorý by sme mohli brať do úvahy, aby sme mohli túto smernicu vnímať v kontexte, pretože si uvedomujeme, že ona jednoducho nemôže svojou kapacitou splniť všetko to, čo od nej očakávame. Uvedomujeme si, že národné stropy sú veľmi dôležité, ale dôležité, aj, dôležité sú aj aktivity na miestnej, na lokálnej úrovni. Čiže musíme vš- vidieť všetky tieto opatrenia v kontexte a nemôžeme ich nejako vyňať z toho kontextu. A pokiaľ ide to, čo povedal e, pán rečník, pokiaľ ide e, o limity e, v jednotlivých tak, textoch o vnútroštátnej legislatíve, s tým úplne súhlasíme a vlastne nedá sa to ani nejako doplniť, to tak dobre sformulované. Ďakujem pekne. Vy iste e, posuniete ďalej netrpezlivosť na tohto výboru. Takže očakávame ďalšie odpovede veľmi skoro. Myslím, že to bolo všetko k tomuto bodu. Dobre. No a ďalší bod je číslo 7 to je revízia smernice o environmentálnej zodpovednosti. Kryton, neviem, či ty z tých autorov, za, za autorov chceš položiť tú otázku. Nož ďakujem pekne, pán predseda. Po katastrofe v Mexiku sme si všetci uvedomili, že ešte mnoho nedostatkov v rámci globálnych, ale aj európskych eh, regulácií a nariadení, aj čo sa týka znižovania rizika a zodpovednosti v prípade takých katastrofických udalostí, ako je eh, výbuch plošiny Deepwater Horizon. Takže na začiatku bol problém tá unikajúca ropa samozrejme, ale eh, ďalej to bol tiež metán, ktorý začal unikať a vytvoril na morskom dne mnoho alebo zabil tam mnoho živočichov. No a to ukazuje, ako sme veľmi, ako veľmi obmedzené sú naše odhady toho, aké veľké sú tieto rizika. Samozrejme, metán je plyn a je tu ďalší plyn, ktorý niekedy chceme uskladňovať prosím prostredníctvom CCS na morských dnách a to je CO2. Je to nová technológia, technológia, ktorá ešte nebola adekvátne testovaná. To samozrejme nič neznamená pretože ťažba ropy bola adekvátne testovaná a stále sme neboli dostatočne pripravení. Takže zdá sa, že tu je potreba revidovať smernicu o zodpovednosti pre všetky eventuality a hlavne, keďže táto smernica sa netýka eh, nehôd v pobrežných oblastiach eh, v veľkých hĺbkach. Takže je veľmi potrebné túto smernicu re- revidovať a stanoviť pre podmienky pre ťažbu ropy, ale aj iniektáž v rámci EU. No a k tomu by sme si radi vypočuli názor komisia. A to tak z odpovednosti k ťažbe aj iniektáži. Ďakujem pekne. Myslím, že nikto z autorov tu už viac nie je, takže slovo dostáva komisia. Pán Garcia Burgues, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia už oznámila na júlovom plenárnom zasadnutí, že po katastrofe Deepwater Horizon sa spustí hodnotenie s 8 cieľmi. Poprvé, identifikovať možné nedostatky existujúcej legislatívy EÚ. A po druhé, určiť, či legislatívne kroky sú potrebné na odstránenie týchto nedostatkov. Hodnotenie stále prebieha, ale už sa objavili niektoré predbežné závery, čo sa týka smernice o environmentálnej zodpovednosti. Prvý nález alebo výsledok je taký, že ťažba ropy v pobrežných oblastiach je skutočne pokrytá smernicou o environmentálnej zodpovednosti a je predmetom veľ, jej veľmi prísneho režimu zodpovednosti. Ťažba ropy v pobrežných oblastiach je aktivita, ktorá, ktorá súvisí s nakladaním s nebezpečnými látkami, čo je ropa. No a zaobchádzanie alebo nakladanie s týmito nebezpečnými látkami je uvedené v prílohe 3 príslušnej smernice. Po druhé, naša analýza naznačuje, že ochrana životného prostredia alebo prírodných habitatov a živočíšnych druhov sa aplikuje v rámci plného geografického rozsahu pôsobnosti smernice. To znamená, že v námorných vodách ELD pokrýva prírodné škody vo všetkých vodách, ktoré prináležia k tomu ktorému štátu. No a to sa týka teritoriálnych vôd a exkluzívnych hospodárskych zón. No, samozrejme, smernica environmentálnej zodpovednosti sa týka len eh, druhov, ktoré sú chránené v rámci legislatívy EÚ alebo medzinárodného práva, ak si členské štáty zvolia túto možnosť inými slovami, ELD eh, e sa netýka nejakých škôd na eh, komerčných druhoch, to by bola hospodárska škoda, ktorá sama o sebe nie je riešená v rámci smernice o environmentálnej zodpovednosti. Ďalej oblasť, kde je nedostatok v pokrytí touto smernicou, je, sa týka znečistenia alebo poškodenia vôd. To je len, toho sa smernica LD týka len čiastočne. Poškodenie ekologického štatútu alebo stavu vodstva eh, sa rieši len v pobrežných vodách a nie na otvorenom mori. No a poškodenie alebo znečistenie a narušenie chemickej hodnoty vody má ešte špecifickejšie vymedzenie a poškodenie chemického stavu vodstva nie je vymedzené v teritoriálnych vodách a exkluzívnych hospodárskych zónach a kontinentálnych e, šelfoch je vylúčené z pôsobnosti alebo rozsahu pôsobnosti e, smernice LD. My si myslíme, že tento nedostatok geografickom rozsahu aplikácie smernice e LD treba odstrániť a v podstate by si to vyžadovalo nejakú novelizáciu tejto smernice, aby sa to zosúladilo s nedávnymi aktami, legislatívnymi aktami EÚ, hlavne čo sa týka stratégie pre nám, námorníctvo EU. No a ďalej, čo sa týka druhého aspektu tejto otázky na ústne zodpovedanie, a to zodpoveda, zodpovednosť a v prípade injektáže technológie CCS, tak e, podľa nášho názoru tu nie je žiadny nedostatok v rámci pôsobnosti smernice o environmentálnej zodpovednosti prevádzka e, zariadení CCS spadá do pôsobnosti smernice OCCS a to je jedna z aktivít, ktorá je na zozname v prílohe, v prílohe 3 smernice ELD a jediný problém, ktorý v tejto oblasti vidíme, je sú tie problémy, na vykonanie náležitého hodnotenia škôd, ale myslím, že tento problém je problémom, ktorý sa netýka výhradne len tejto oblasti, e, týka sa to aj škôd, ktoré sú spôsobené inými aktivitami, dalo by sa povedať. tento metodologický problém nie je nepodporiteľný. Nož, ďakujem veľmi pekne za takúto jasnú odpoveď. Kryton, chcel si ešte niečo povedať? No, ďakujem pekne. Ja tiež ďakujem komisii za odpoveď. Ja sa budem zaujímať ešte ďalej o CCS. Zdá sa, že sú tam také nedostatky ako e, v prípade ťažby ropy, ale je veľmi dôležité, že komisia niečo robí, že je ochotná revidovať e, túto smernicu a my jej návrhy budeme veľmi pozorne sledovať, aby sme predišli takým katastrofám v našich vodách. Ďakujem pekne. Bas, a ty by si s povedať? Ďakujem pekne, pán predseda. Nož, eh, bol nadviežený na Arsenisa. Ďakujem veľmi pekne za, za odpoveď o nedostatku súčasnej legislatívy. A sú tu dve. Jedna, je na tej geografickej strane, keď hovoríme o vodách, a to je chemické znečistenie vody. Či nie, nie, netýka sa to všetkých vôd EU. No a druhá vec, druhý nedostatok je, živoči, sú živočišné druhy. Napríklad komerčné ryby tam nie sú zaradené. Takže veľmi konkrétne, e, keď komisia predloží svoju analýzu, tak e, predloží aj konkrétne návrhy, ako zmeniť súčasnú legislatívu, aby sa tieto dva nedostatky odstránili? Ďakujem. Dobre, dostanete slovo. A rovnako časový harmonogram, kedy budú e, tie záverečné nálezy alebo závery zverejnené. A rovnako myslíte s ohľadom na komplexnosť e, všetkých vzťahov tu, je smernica o zodpovednosti jasná, prípade zodpovednosti a toho, kto nesie zodpovednosť, alebo potrebuje aj to nejaké ďalšie objasnenia. Nuž. To, že komerčné druhy nie sú zaradené alebo nie sú v rozsahu pôsobnosti smernice ELD, nie je samo o sebe nedostatkom, systému. Smernica ELD je špecifická smernica, ktorá sa týka environmentálnych škôd. No a myslím, že tu hovoríme iných škodách. O škodách, ktoré sú hlavne, ktoré majú hospodársky, ekonomický charakter No a to si vyžaduje iné nástroje a nie smernicu o environmentálnej zodpovednosti. No a ďalej, čo sa týka druhej otázky, tak e, návrh bude predložený návrh na zmenu ELD bude predložený, alebo kedy bude predložený. No už eh, v nadchádzajúcich dňoch predložíme alebo vydáme správu o implementácii smernice ELD. No a budeme tam riešiť otázku dostupnosti mechanizmov aby tam bol pokrytý aj nástroj finančného zabezpečenia a budeme sa tam tiež zaoberať touto otázkou pozmeňujúce návrhy alebo zmeny smernice ELD na to, aby sme zaistili pokrytie škôd, ktoré vypli, sú spôsobené ťažbou ropy v pobrežných vodách a ten návrh by mal byť súčasťou väčšieho balíčka návrhov na riadne pokrytie ťažby ropy v pobrežných vodách. No a ELD je jedným z legislatívnych aktov, ktoré sa budú riešiť, ale rovnako sú tu ďalšie aspekty, ktoré sú v tejto súvislosti relevantné. Ďakujem. Dobre, len posledná vec časový harmonogram. V, ak, v akom časovom horizonte sa vlastne teraz bavíme? No už bohužiaľ nedokážem vám teraz presne zodpovedať túto otázku, pretože do práce sú zapojené viaceré generálne riaditeľstva, viacerí komisári a my veľmi intenzívne pracujeme na tomto probléme, na tejto problematike, bohužiaľ, e, momentálne sa nedá povedať nič bližšie a detaľnejšie k tomu, kedy predložíme návrh. Bude to čo najskôr samozrejme. No a ja ja dúfam, že e, dokedy bude predložený návrh, nebudeme musieť po, po, položiť ďalšiu otázku alebo chce ešte jednu otázku, len na objasnenie, ak som správne pochopil, tak eh, ak je to o komerčných eh, druhoch, tak to nespadá do eh, smernice o environmentálnej zodpovednosti. No už to sa dá veľmi, veľmi ťažko vysvetliť rybárom, pretože ak sú narušené stavy rýb, tak kde sa to rieši? Vy hovoríte, že to nie je nedostatok, pretože v konečnom dôsledku škody spôsobené alebo škody v stave týchto rýb by, by tam mali byť zaradené. Takže mohli by ste nám nejak pri, presnejšie vysvetliť toto, pretože ak to nespadá do rozsahu smernice ELD, tak kde? No už nech sa páči. Ďakujem pekne. No už v súčasnosti takéto škody sú pokryté systémom občianskej zodpovednosti. Je tam, sú jasne pokryté a riešené škody spôsobené rybárom alebo akékoľvek inej hospodárskej aktivite, dokonca aj poškodenia majetku. Ale samozrejme, smernica ELD bola podpísaná na to, aby sa riešili environmentálne škody, ktoré nie sú hospodárskymi a ekonomickými škodami a preto nie sú súčasťou režimu občianskej zodpovednosti. No a preto sme museli prijať osobitný právny nástroj o environmentálnej zodpovednosti. No, ďakujem pekne. No a myslím, že prejdeme k ďalšej otázke. A to je úplne iná téma. Sú to zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu. No a Chris, ty si bol jedným z ľudí, ktorí navrhovali túto otázku. Dobre. No. Je tam ešte niekoľko ďalších mien. Takže Mohli by ste nám prosím vás za komisiu povedať, kto bude reagovať na túto otázku? Ďakujem pekne, pán predseda. Volám sa Bertola Ladoma. Som uh, riaditeľom oddelenia pre uh, uh, riaditeľom oddelenia živočíšnych produktov. Ďakujem za možnosť, že som mohol sem prísť a predstaviť výsledky, ktoré sa týkajú živočišných vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu. Minulý rok nariadenie 1061 eh, bolo týmto parlamentom odsúhlasené a takisto aj rado tento legislatívny text predstavil jasnejšie pravidla, pokiaľ ide o živočíšne vedľajšie produkty neurčené na ľudskú spotrebu. Toto nariadenie sa týka viacerých materiálov, ktoré sú určené pre krmenie e, zvierat, alebo ako hnojiva, alebo pre celý sled technických produktov. Napríklad to, materiály, ktoré používame na produkciu kože, ako aj na e, laboratórne účely. Toto nariadenie dalo veľkú moc do ruky do komisii, aby implementovala, zapracovala hygienické štandardy, štandardy spracovania. Na základe tohto mandátu zo strany parlamentu komisia začala so zúčastnenými stranami diskusie aj s členskými štátmi a tretimi krajinami, ktoré sú obchodnými partnermi Európskej únie. A pretože toto všetko je dôležité predovšetkým z ekonomického hľadiska. Momentálne komisia finalizuje návrh opatrení, pokiaľ ide o zapracovanie e, tohto nariadenia. Potom ich dáme stálemu výboru, pokiaľ ide o e, ktorý sa zaoberá výživou. Tieto opatrenia, ak sa dostanú, ak sa odsúhlasia, tak tento parlament ich bude môcť revidovať ešte detailnejšie som skutočne rád, že vás môžem informovať o stave situácie, pokiaľ ide o návrh tohto opatrenia, pokiaľ ide o návrh tento opatrenia. Komisia sa snaží opak reagovať na obavy, ktoré boli vyjadrené práve zo strany parlamentu. E, aktivujeme určitých 30 opatrení, ktoré, sú, ktoré boli prijaté už v minulosti, aby sme mali skutočne jednotný ucelený právny akt. Napríklad pokiaľ ide o kontroly výroby produktov, stanovil sa e, konečný bod v rámci e, reťazca výroby e, krmív, pokiaľ ide o a takisto aj pokiaľ ide o produkty ako krmivá. A pokiaľ ide o produkciu materiálov, ktoré sa využívajú pre, medicín, pre lekárske účely. E, dôležité v tomto kontexte predovšetkým vysledovateľnosť, aby sme mohli v budúcnosti analyzovať a kontrolovať prácu e, laboratórií a e, skládok, ktoré produkujú e, bioplyny. E, treba to vidieť aj v kontexte smernice o hygiene potravín. Kontroly niektorých produktov budú ešte zacielené na jednotlivé rizika, budú flexibilné a bude sa brať do úvahy napríklad aj doprava a iné aktivity, ktoré by sa napriek, ktoré súvisia aj so zaobchádzaním vedľajších produktov. Pravidla umožňujú aj umožňujú a zjednodušujú produkciu krmív pre určité ohrozité živočišné druhy. Týmto vlastne zvyšujeme úroveň ochrany aj európskych občanov. To je vlastne náš zámer a cieľ. Za posledné mesiace sme boli v kontakte napríklad s pánom Šnelardom, ktorý bol spravodajcom nariadenia 1061. Mali sme s ním skutočne veľmi dobrú spoluprácu a chceli by sme vyjadriť vďaku za túto spoluprácu, ale momentálne e, očakávame určité komentáre a návrhy z vášho výboru, a, ktoré by boli zacielené na to, akým smerom komisia pokračuje. Ďakujem pekne. Dám slovo teraz pánovi Šnelhartovi, nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja chcem odovzdať kompliment späť komisii, pretože tá spolupráca bola svojho času veľmi dobrá. Tam sa skutočne podarilo veľmi komplikovanú agendu schváliť už v prvom čítaní. Myslím si, že toto skutočne je um, to svedčí teda o veľmi dobrej spolupráce, aj tá spolupráca s eh, českým predsedníctvom, ktorý bolo dobré. Eh, my sme si želali, aby sa predtým, ako sa to eh, odsúhlasí, aby sa to predstavilo tu vo výbore, čo sa aj uskutočnilo a ja chcem poďakovať komisii, že si dodržali slovo aj vtedy. Ale čo sa teda týka tej všeobecnej roviny, ja, sa vždy, ja som vždy taký zľaknutý, keď tu máme keď e, schváľujeme vlastne nariadenia, ktoré e, sú relatívne prehľadné a potom máme vykonávacie predpisy, ktoré Eh, sú také veľmi eh, veľké. Neviem, či to tak musí byť, odborníci to musia povedať, ale samozrejme ani v tomto prípade sa nemôže hovoriť o eh, odburávaní byrokracie. Myslím si, že tu sme, tu sme si vedomi toho, že sme sa dostali do veľmi byrokratickej džungle Samozrejme, myslím si, že by sme mali teraz všeobecne diskutovať, e, či vôbec sú potrebné tieto mnohé pravidlá detailne. Ja samozrejme nechcem teraz uh, o tom diskutovať, ale chcem len, aby sme si uvedomili, že toto by mohla byť prípadná, uh, prípadný námed na ďalšiu diskusiu. Dobre, mali sme čas sa k tomu vyjadrovať. Uh, ja chcem povedať len niekoľko vecí k tomu, ako, aké boli vtedajšie naše ciele. My samozrejme sa, my sa tešili, že že bola to istá súhra. My sme museli robiť nové nariadenie, lebo sme mali pre všetkým v tomto, v tejto oblasti nové nariadenie. My sme tu nemali súlad, to sa musel vytvoriť to sa muselo vytvoriť. My sme chceli mať jasnú výpoveď o tom, že a, ktoré vedľajšie produkty zostávajú aj naďalej vedľajšími produktami a chceli sme takisto predpisy a to bolo veľké želanie našich nordických kolegov, aby e, mohli byť e, mohla byť divina e, chovaná takýmito vedľajšími e, produktami, ale e, takisto sme chceli silnou mierou garantovať ochranu obyvateľov vždy to ciele, ktoré sme si vtedy spísali v tom nariadení po prvom takom prehľade sa e, tieto odrazili veľmi dobre v, tom, e, v tých vykonávacích predpisoch. Mnohé mm, veci sme diskutovali, tieto boli explicitne aj realizované. Myslím si, že napríklad, čo sa týka otázky koncového bodu, to sa jasne definovali, tu sa definovali, čo a kedy je to koncový bod. Ja k tomu nechcem nič ďalej pridávať, e, musíme sa asi intenzívne zaoberať dokumentom, ale viac menej som s tým spokojný. Ale e, čo sa týka e, olichemických produktov, tu sú tie koncové produkty trochu komplikované. My sme komisiu požiadali, aby spolu s radou sa nad tým a spolu s EFSO, aby sa s tým zaobrali. Možno, že by sme mohli EFSO e, vyzvať, aby pracovala trošku uh, rýchlejšie, pretože tieto koncové body by mali byť jednoducho stanovené tak, aby nám uh, to trochu uľahčilo prácu. Takže myslím si, že tie ďalšie veci boli dobre upravené, ale pri niektorých, v niektorých veciach tu máme uh, užité čísla, napríklad malé množstva zvieracích vedľajších produktov, kde sa hovorí o týždenie 500 kg. Nož, e, moja otázka, kde, e, kto to môže skontrolovať? Ako to vôbec môžeme skontrolovať? Ja momentálne samozrejme neviem takisto žiadne ďalšie riešenie, ale prečo práve 50 kg za týždeň, pretože u niektorých um, reštaurá... niektoré reštauračné prevádzky začínajú týždeň len v stredu napríklad, takže oni majú potom takú krátky týždeň, no neviem, bolo to také veľmi vágne formulované, ale samozrejme musíme si uvedomiť, čo sa dá skontrolovať a čo nie a ako to budeme ako sa tomu budeme venovať e, ďalej. Čo sa týka diagnostiky, tu sú veľmi dobre formulované tie podmienky, tak aby sa mm, stanovil koncový bod. Toto považujem za veľmi dobré. Čo sa týka mm, otázky e, e, zariadení na bioplyn tu ešte stále som trochu na pochybách, ako to s komisiou spolu upravíme, pretože my sme vtedy tak, upravovali tak, aby sa odpady, z ktorých sa môže spracovať bioplyn, využívali. Neviem, či to bude môcť byť takto ďalej používané, no ale viac menej komisia v tejto nariadení vlastne realizovala naše predstavy v konečnom dôsledku oni e, si ich osvojili a takisto ich aj zhodnotili, musíme povedať. A takisto tie stanoviska, ktoré máme k príslušným oblastiam, tie sú veľmi pozitívne a vo všeobecnosti vlastne odpovedajú našim intenciám, ktoré sme si povedali, teda menej byrokracie, zabezpečenie zdravia obyvateľstva a stanovenie koncového bodu. Myslím si, že to všetko sa splnili, splnilo a myslím si, že pokiaľ to moji kolegovia nebudú vidieť inak, môžeme veľmi rýchlo schváliť aj tieto vykonávacie predpisy. Ďakujem. Ďakujem. Yes, Ďakujem. Ešte niekto zahlasí o slovo? Nech sa páči, máte slovo. Možno uh, hneď ubrať kolegovi Šnelhadovi jednu obavu, takže väč, e, musím povedať, že väčšina našich želaní e, sa nachádza v tých nariadeniach, ale čo e, máme trošičku obavy, nie je to zníženie administratívnej náročnosti, ale možno, že možno, že si treba povedať, že všetky podklady sú e, následne také dobré, ako je možné ich zrealizovať a tu ešte máme nejaké rezervy, ale v princípe sa môžem pripojiť k môjmu predrečníkovi. Myslím si, že náš cieľ a to chrániť obyvateľstvo. E, myslím, si, že v tomto bode sme sa dostali skutočne veľký kus dopredu. Ďakujem pekne. Nikto iný sa nehlási, tak ja by som sa potom možno niečo spýtal, pretože ja som aktivista ja som sa stretol s aktivistom, ktorý sa ma pýtal na niečo a ja som mu nevedel dať správnu odpoveď. Baltické medvede a vlci budú v rámci týchto krmných staníc, kde budete vlastne krmiť v týchto baltických a nordických krajinách vlkov a medvede? Thank you, Mr. Chairman, for the, uh... Ďakujem pekne za možnosť, ktorú ste mi dali, že môžem odpovedať teraz na vaše otázky. Ďakujem predovšetkým pánovi Šlajhartovi a pani Karembachovej za podporu, ktorú vyjadrili našej spolupráci. Odpovede, ktoré by som dal, e, e, môžu byť potom ešte doplnené aj mojim kolegom, a ak to pán predsedajúci dovolí, pokiaľ ide o tie konečné body, súčasný stav, zopakujem, stanovíme určitý bod, pokiaľ ide o bio, diesel, krmivá pre zvieratá a je tu takisto aj snaha stanoviť e, koncový bod pre olejovo-chemické produkty. Tento sektor predložil určité vedecké výsledky komisii a podľa ktorého sa proces celej výroby môže považovať za bezpečný. A to aj v prípade e, tkaní, ktoré, sú, e, ktoré sa využívajú ako prvotné materiály. Predtým, než stanovíme tento koncový bod, komisia konzultuje celú situáciu s členskými štátmi, už boli urobené e, pracovné skupiny. EFSA bola požiadaná takisto o stanovisko a EFSA nám na začiatku roku 2011 toto stanovisko aj dá. Pokiaľ ide o tie menšie množstva, množstva, o ktorých momentálne hovoríme s so súčasnými stranami, je 50 kilov týždenne, čiže to je oveľa menej ako tých 500 kg, ktoré tu odzneli. A pokiaľ ide o možnosť krmiť e, medvede a vlky, áno, bude to možné robiť to práve na tých krmných staniciach. Ale aj mimo tých krmných staníc. A pokiaľ ide o ten posledný bod, tak to by som bol rád, aby zodpovedal tento bod môj kolega. Ak dovolíte, môj kolega Tim Gumbel je pripravený dať vám odpoveď na jednu z otázok, ktorú pán Schnellhardt e, sa spýtal. Nech sa páči, áno, môžete. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týka e, bioplynov a môžeme potvrdiť, že je že sa tieto dajú využívať. Momentálne hovoríme o aplikovateľných štandardoch, pokiaľ ide o transformáciu bio, bioplynov. Sú tu určité oblasti, kde v posledných rokoch členské štáty si vytvorili svoje vlastné vnútroštátne štandardy a ako, riziko, ako hodnotenie rizika Ehm, povie, že bezpečnosť takéhoto procesu je v poriadku, tak sa bude môcť využívať aj toto. Na druhej strane musíme brať do úvahy aj to, že sú tu určité prípady, kde takéto produkty sa vymieňajú alebo predávajú medzi jednotlivými členskými štátmi, či sú tu určité obavy, ktoré hovoria o tom, že napríklad vyhodnotenie rizika v jednom členskom štáte nebude identický práve s vyhodnotením rizika v druhým, pokiaľ ide o niektoré produkty. E takéhoto pôvodu. Ale myslím si, že v tejto oblasti sa nám podarí nájsť, e, podarí nájsť riešenie, ktoré bude v súlade s očakávaním zúčastnených strán. Ďakujem, pán Schnellhardt. Áno, ja som teraz trošičku neistý sám, ale my sme mali predsa taký veľký problém, predovšetkým e, pri bioplňoch, že sme chceli podľa môjho názoru urobiť riadne, riadnu úpravu, ale ďalší sa dohodli, že tam sa tieto uh, Eh, odpady z bioplynu, eh, alebo teda odpady na bioplyn, že sa hodnotili ako odpady a potom sme mali problém. My sme vtedy hovorili, alebo vychádzali sme z toho, že sa tieto problémy vyrieši. My sme sa na tom uzniesli väčšinovo, pokiaľ viem, ale tu predsa len vidím určitý konflikt a ja teraz neviem mm, presne, že či sa to v tomto, eh, v E, v týchto vykonávajúcich predpisoch e, skutočne vyriešila. Vy síce možno, teda hovorí sa, že áno, ale možno by ste mi to mohli ešte raz vyslovne potvrdiť. Áno, dávam slovo teda komisii, už ktokoľvek sa chce vyjadriť z vás dvoch, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že tento problém treba vnímať z viacerých strán. Ak hnojivá sa budú aplikovať do pôdy, tak sú určité pravidlá, ktoré hovoria o používaní takýchto hnojív. A tieto sa nemenia týmto právnym aktom, ktorý je založený na článku o zdraví v Lisabonskej zmluve. Čiže sú určité pravidlá, ktoré hovoria vlastne o tom, čo môže ísť do spodných vôd, čo môže ovplyvniť pôdu a to nie je súčasťou našej iniciatívy. Ale pokiaľ ide o ak vnímame celý tento proces z pohľadu legislatívy, tak legislatíva nebráni vo využívaní takýchto hnojív. Okay, and I don't see anybody else wanted to take the floor on the issue, and this was actually the last... Ďakujem pekne komisii za to, že ste sa vyjadrili. To je vlastne posledný bod. Uh, stretnutie koordinátorov sa dnes nekoná, čiže uvidíme sa zajtra o 9. A máme tam dosť veľa dôležitého hlasovania, takže dúfam, že eh, môj kolega začne uh, na čas, takže buďte na čas aj vy. Ďakujem.